Milí kolegovia, funguje vôbec môj mikrofón? Funguje, počujete ma? Sure. Yes, thanks. Dobre, teraz už áno. Všetkým prajem dobré popoludne. Vítam vás na našom vypočutí. Pomaly sa blížime na koniec vyšetrovacieho procesu. Máme pred nami ešte pár zaujímavých zasadaní. No a predtým, než sa dostanem k programu na dnešné popoludne, by som chcela pozdraviť pani Morvaj, návštevníckú skupinu. Sú to len ženy. Zdravím vás. Takže dnes prezentácia dohľadových mechanizmov nemeckého Bundestagu, to sme posunuli na neskôr, pretože tam v Nemecku sa teraz tvorí nová koaličná vláda, váš môj veľa práce. No a čo sa týka prezentácie dokumentu pána Morajsa a pána Kirkhopa ohľadom rozsahu pôsobnosti e, európskeho, európskej záležitosti v tejto oblasti, Taktiež to bolo posunuté ešte to pred Vianocami. Sa k tomu ale dostaneme. No a takže schvalujete, dúfam, tento nový program. Nikto nič nenamieta. Takže dnes tam budú, tu budú dve zasadania kratšie. Najprv to bude dohľad e, spravodajských služieb na národnej úrovni období masového dohľadu. Máme tu pána Michala Tečnera, ktorý je členom stáleho výboru eh, pre ústavné záležitosti v Norsku. Sortingen, to je norský parlament. A potom druhá časť 4. hodiny sa bude venovaná prezentácii pracovného dokumentu ohľadom amerických dohľadových aktivít vzhľadom na európske údaje a možné dopady na súčasné transatlantické dohody a spoluprácu. Máme tu pána Moresa, pána Vosa, ktorý nám ten dokument predstaví. No a o 5. skončíme. Vidím, že nás tu nie je veľa poslancov, ale napriek tomu, až sa dostaneme k otázkam, odpovediam, tak prosím, hovorte stručne, dúfam, že budem mať dosť času. A pokiaľ teda budete chcieť, tak môžeme ešte rozbehnúť druhé kolo otázok odpovedí. Takže teraz tu vítam pána Michaela Tečnera. Dávam slovo na krátku prezentáciu a potom budem mať odpovede otázky, otázky odpovede. Thank you very much for your uh, introduction, madam. Uh, ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Norsko Norština predbežne nie je oficiálnym jazykom EU hoci niektorí z nás pracujú na tom, aby Norsko jedného dňa vstúpilo do EÚ, ale dovolte mi teda, aby som teraz použil svoj materinský jazyk, ktorým je dáština na toto moje vystúpenie. Takže pokiaľ sú tlmočníci pripravení, ja som pripravený. Chcel by som sa poďakovať za veľmi láskavé pozvanie, ktoré sme od vás dostali na toto stretnutie, aby sme mohli vysvetliť e, systém kontroly uplatňovaný v Norskom parlamente v súvislosti s bezpečnostnými službami. E, toto patrí k najdôležitejším úlohám nášho e, parlamentu. Náš parlament má na to vyčlenené prostriedky z, zo štátneho rozpočtu. Znamená to však, že politika vlády sa realizuje prostredníctvom aktov parlamentu, čo znamená, že je potrebné, aby Eh, jednotlivé výbory, ako aj kontrolný výbor parlamentu vykonávali svoje úlohy. Eh, náš ústavný výbor eh, patrí k najdôležitejším výborom. Okrem toho máme aj externé útvary, ktoré vykonávajú kontrolu. Predovšetkým je to Norský účtovný dvor, takisto je to úrad ombudsmana. Máme viacerých ombudsmanov, vrátanie ombudsmana pre obranu orgánu. Eh, takzvaný výbor EO s to je ten výbor, o ktorom by som tu chcel hovoriť. Tento konkrétny výbor kontroluje spravodajské služby, ako aj eh, bezpečnostné aktivity. To súvisí, s tým súvisí táto skratka. Bol vytvorený v roku 1996 a právnym základom pre tento výbor je osobitný akt parlamentu, ktorý prijal norský parlament. Základom pre vytvorenie tohto konkrétneho výboru bola rozsiahla verejná diskusia týkajúca sa činnosti e, bezpečnostných služieb, tajnej e, bezpečnosti v parlamente, e, v Norsku, pardon. V v roku 1994 parlament vytvoril komisiu, ktorej úlohou bolo posudzovať činnosti tajných služieb. Po dvoročnej činnosti bola vypracovaná správa, ktorá hovorila o tom, že ehm, služba vykonávania dohľadu v polícii, v, predovšetkým v 70. rokoch minulého storočia, vykonávala rôzne ehm, aktivity, ktoré boli sporné s hľadiska uplatňovania zákonov a boli sledované osoby predovšetkým patriace k norskej ľavici. E, preto táto parlamentná rozpráva dospela k záveru, že treba vytvoriť parlamentný výbor, kedy po prvýkrát sa v Norsku začal parlament zaoberať kontrolou činnosti tajných služieb. To predstavuje tú hranicu medzi tými to, tým zlými, to zlou minulosťou a to minu, súčasnosťou, kedy sa uplatňuje táto parlamentná kontrola. E, ide o stály parlamentný výbor, ktorého členovia sú volení parlamentom na 5-ročné e, obdobie pozostáva zo siedmých členov a našou snahou je, aby polovicu e, členov tvorili e, politici. E, sú to často bývalí poslanci a druhú polovicu výboru tvoria predstavitelia norskej spoločnosti, bývali sudcovia, výskumníci a podobne. Okrem toho, pri výbore funguje sekretariat, kde pracujú predovšetkým právnici a všetci majú maximálnu bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň utajenia. Takisto musia dodržiavať prísne zásady bezpečnosti a dôvernosti údajov. A hlavným cieľom tohto výboru je chrániť občanov a ide tu o ochranu občanov pred e, orgánmi dohľadu a sledovania. Nám ide o to, aby sme chránili záujmy ľudí, práva ľudí vo vzťahu k týmto orgánom tak, aby orgány stredovania neporušovali politický život v Norsku. A s týmto cieľom sa monitoruje dodržiavanie zákonov, ako Eh, všeobecná kontrola nie je obmedzená len na niektoré eh, oblasti činnosti. Kritérium je také, že pokiaľ má niektorá služba dočinenia s eh, bezpečnosťou, tak podlieha parlamentnej kontrole. Táto kontrola sa väčšinou zaoberá tradičnými tajnými službami v rámci policie, ako aj vojenských spravodajských útvarov. A Výbor vykonáva svoju kontrolu troma spôsobmi. Robí približne 30 takýchto kontrol ročne. Okrem toho sa zaoberá sťažnosťami od občanov od 20 až 30 ročne. A po tretie, výbor môže začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy E, približne v 20 prípadoch do roka. Výbor má takmer neobmedzené právomoci na vykonávanie inšpekcií, má prístup ku všetkým archívom, ku všetkým evidenciám, má prístup do všetkých budov a výbor môže vyzvať aj predstaviteľov týchto služieb, ako aj administratívy, aby vysvetlili to, čo robia a uplatňuje pritom bežné pravidla vzťahujúce sa na vypočutie svetkov pred súdom. Existuje aj rámec pre vykonávanie týchto inšpekcií E, policajné spravodajské služby je potrebné kontrolovať minimálne 6 krát do roka a vojenské spravodajské služby 2 krát do roka. Okrem toho, regionálne organizácie týchto zložiek takisto podliehajú kontrolám. Hlavným pravidlom pre vykonávanie inšpekcie je, že sa musia zahlásiť vopred, ale existuje aj možnosť vykonať takéto neohlásené inšpekcie, čo sa aj v skutočnosti deje. Pokiaľ má človek pocit, že mu niektoré z týchto zložiek urobili krivdu, tak ak chce sa stiažovať, tak ich tak podá túto stiažnosť výboru no, každoročne týchto stiažností dostáva výbor okolo 20. Stiažnosti ehm, sa vzťahujú predovšetkým na kritiku týchto zložiek. Ale ako som povedal, výbor môže začať aj vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. V posledných dvoch rokoch e, parlament dostal tri správy z takéhoto vyšetrovania. V prvom rade sa skúmajú metódy činnosti armády a policie. Výbor sa domnieva, že zákonnosť e, tejto činnosti je potrebné e, posudzovať aj prostredníctvom odpočúvania. Takto, že e, môžu, e, policia môže totiž odpočúvať e, ľudí za určitých podmienok, ale nie pokiaľ ide o ich vlastné obydlie. Okrem toho boli na policii zaregistrované sťažnosti týkajúce sa dvoch islamských skupín a výbor posudzoval zaobchádzanie s um, alebo prístup k politickým a uh, náboženským uh, názorom a hovorilo sa o tom, že výbor zistil, že niektoré stiažnosti boli nepodložené. Tretia správa sa týkala sledovania a registrovania uh, norských občanov na uliciach pred americkým veľvyslanectvom v Oslo. Boli kontrolované tieto osoby a policia bola kritizovaná za to, že nekomunikovala v tomto prípade dostatočne s ministerstvom spravodlivosti. V súčasnosti sú pred výborom dva prípady. Jeden z nich sa týka policajného informátora, ktorý infiltroval e, ľavicovú organizáciu, bola to organizácia extrémnej ľavice. Tieto informácie boli prezradené v televíznom vysielaní a výbor posudzoval alebo skúmal archívy policie a rozprával sa s príslušníkmi policie. Druhý prípad sa týka spravodajských služieb. a, a zistilo sa, že vedenie archívov nie je v súlade s pravidlami a vzhľadom na stiažnosť od občana bola vykonaná inšpekcia. V posledných rokoch výbor takisto e, nadviazal spoluprácu s ďalšími výbormi, napríklad vo Švedsku, v Holandsku, v Kanade, kde všade existujú veľmi podobné výbory ako Norský EOS. Existuje množstvo spôsobov, ako kontrolovať bezpečnostné služby, ale bez ohľadu na to, aký model sa uplatňuje, existuje spoločný cieľ Pracuje sa v záujme občanov, v záujme ochrany e, práv, ľudských práv a občanských práv. Bezpečnostné zložky ich musia rešpektovať. Bezpečnostné služby spolupracujú v boji proti medzinárodnému terorizmu, čo sa vzťahuje aj na vzťahy medzi jednotlivými bezpečnostnými službami v Norsku a v iných krajinách, ako je napríklad elektronická výmena informácií alebo používanie tajných donúcovacích opatrení. Je to otázka zabezpečenia rovnováhy medzi ochranou súkromia a potrebou zabezpečenia eh, bezpečnosti. Eh, v tejto súvislosti všeobecne verejnosť uznáva, že je potrebné vyvíjať túto činnosť, ale metódy používané bezpečnostnými zložkami sú niekedy sporné, pretože ľudia, ktorí sú sledovaní, o tom nie sú informovaní. A úlohou toto konkrétneho výboru je <clears throat> hodnotiť, či ehm, používanie týchto metód neznamená újmu pre jednotlivých občanov. Existujú fixné zásady, na základe ktorých e, výbor podáva správu parlamentu. Parlament nedostáva e, správu s tajnými informáciami, ale je tu istá dilema, pretože parlament potrebuje dôverovať výboru, ale pritom je to ťažké, keď nemá prístup k tajným informáciám, preto musí veriť tomu, čo sa mu predloží. Uh, E, správa sa parlamentu predkladá raz do roka prostredníctvom kontrolného a ústavného výboru, ktorého som členom. A tento výbor potom e, predloží parlamentu návrh uznesenia, po ktorom nasleduje plenárna rozpráva, ktoré sa zúčastňuje minister spravodlivosti aj minister obrany. Takže existuje veľmi široký priestor na diskusiu o aktivitách jednotlivých bezpečnotajných tajných služieb. V Norsku sa všeobecne uznáva, že demokratická kontrola tajných služieb má zásadný význam pre ochranu demokracie. Norský model v rámci ktorého je kontrolný výbor zvolený parlamentom, vybraný parlamentom, bol podľa, je podľa nášho názoru úspešný. E, tento výbor vykonáva veľmi náročnú úlohu a musí e, v rámci svojho mandátu plniť špecifické úlohy, ktorými veľmi dôležitým spôsobom prispieva k dôvere a v chápanie úlohy tajných služieb v súlade s demokraciou a bojom proti medzinárodnému terorizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne E ehm, pán Voss, teraz nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Takže na úvod by som vás chcel taktiež poďakovať, pán Tečner, za vašu správu. Ja mám viacero takých malých Ďakujem za vašu správu. Ešte raz začná rečník. Bolo veľmi zaujímavé. A mám mar, pár malých otázočiek. Poprvé, teraz vy ste hovorili o tom, že vlastne tá organizácia je taká e, vnútorná norská tajná služba. Je ešte nejaká zahraničná tajná služba? keď sa musí teda Norsko chrániť. Spolupracujete aj takto. Je to taktiež, e, spada to taktiež pod váš výbor? Ďalej, čo sa týka jednotlivých prípadov, tam by ma zaujímalo, nakoľko hlboko tieto informácie ohľadom jednotlivých opatrení sú k dispozícii, alebo či dostávate skôr také všeobecnejšie informácie. Potom by ma zaujímalo, či od prípadu Breivik či sa u vás niečo zmenilo v súvislosti so štruktúrou alebo s úlohami, s rozdelením úloh. A okrem toho ste povedali, že e, sa stretávate, pokiaľ sú nejaké stiažnosti zo strany občanov. Sú ale nejaké napríklad situácie ohrozenia, kedy sa stretávate a rokujete, alebo len v prípade stiažnosti od občanov. A okrem toho aj občania, ktorí nie sú norskými občanmi, sa môžu e, potom obrátiť na váš výbor? Ďakujem, pán Tečner. Yes, I <clears throat> didn't, I, um, yeah, yeah, fikk kun på mitt øre uh, det tyske. Ja by som len podotkol, že som dostal preklad iba do nemčiny a nie do angličtiny, ale porozumel som aj z nemčiny. Táto výhrada mi umožňuje odpovedať na vašu otázku. Po- požiadali ste ma o odpoveď na otázku, či táto kontrola sa zaoberá napríklad aj e, Afganistanom. Áno, dá, zaoberá sa. Je to súčasť ISAFu. Tento konkrétny výbor má zodpovednosť za všetku, všetky bezpečnostné služby bez ohľadu na to, či robia sledovanie norov vnútri, vnútroštátne alebo v zahraničí. Ale nemyslím si, že by sme v zahraničí sledovali ne Nórov, to asi nie. Vždy tam musí byť nejaké prepojenie s Norskom. Po druhé, ako ďaleko je možné zajsť pri hodnotení metód. Podľa mňa dosť ďaleko, pretože metódy bezpečnostných služieb sa dajú dobre skontrolovať a to sa týka všetkých štyroch bezpečnostných služieb. Členovia výboru majú maximálnu previerku na najvyšší stupeň utajenia a v správe parlamentu sú náročky, e, ne, formulujú tieto správy nejednoznačne, v zmysle, že nehovoria o konkrétnych veciach, len o všeobecných. A parlament musí potom mať dôveru vo vyhodnotenie a tieto vágnejšie termíny musia za nimi istým spôsobom hľadať, čo práve riešia bezpečnostné služby bez toho, že by to otvorene povedali. A útoky teroristov voči civilistom, civilom a ten Nor, pán Breivik, ten jeho útok, k tomu by som povedal, že políciu kritizovali v dvoch oblastiach. Bola to poli- policajná rozviedka, ktorú kritizovali, policajná bezpečnostná služba, za to, že neboli dostatočne bdelí a obozretní. A šéf vtedajšej policajnej rozviedky povedal, že nebolo možné chytiť pána Brajvika zachytiť ho na radar policajnej rozviedky. Takto to povedal, keď ho za to kritizovali, pretože už, už nebolo možné mať systém, ktorý viedla stázy v Nemecku kedysi a dosť bol kritizovaný za to, že to takto sformuloval. Samozrejme, že nechcem, aby nad nami stále bol nejaký dozor, ale na druhej strane policajné výzvedné služby, spravodajské služby, policie, si nevšimli stupeň nebezpečenstva, ktorý predstavoval pán Breivik. Pán Breivik nakupoval dostatočné množstvo materiálov na výrobu obrovskej bomby a výsledky sme videli. Teraz hovorím o bombových útokoch na vládne budovy vo Oslo. To bola jedna časť jeho útoku a druhou časťou bol útok na socialistov, mladých, mládež socialistov, ktorí práve boli v tábore na ostrove. Tam použil tri rôzne zbranie. Všetky tri vlastnil legálne. Policajná rozviedka ho sledovala a z 22. júla správy od tejto rozviedky obsahujú aj istú kritiku činnosti policie, výzvednej služby policie. Keďže bol dohľad nedostatočný nad nebezpečnými ľuďmi, ne, nevedeli e, policajti ich dostatočne dobre vytipovať, ich existenciu. Zaradili ich pod nálepku šialený ktorí vykonávajú činy bez nejakej politickej nálepky a takých nemali na svojom tzv. radare, nezachytili ich činnosť. To zmenilo celý verejný diskurs v Norsku. Teraz už sa všeobecne akceptuje fakt, že policia bude musieť vedieť viac o tom, čo sa deje v Norsku, musia mať viac zdrojov, musia lepšie rozumieť tomu, čo sa deje, lepšie sledovať vývoj, vyhodnocovať. Nezabúdajte, že Norsko bolo nevidným miestom, naivným miestom. V Norsku sme mali kultúru dôvery medzi sebou, až e, za ostatných niekoľko rokov sme pocitili potrebu policajnej ochrany napríklad pre našich politikov. Vypnite si prosím mikrofón. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa teraz sama opýtala zo pár otázok za ako tieňová spravodajkynia za skupinu ALDE, za liberálov a potom všetci poslankyňa a poslanci, ktorí sú tu v miestnosti, budú môcť položiť otázky. Pani Sipel, predpokladám, že bude chcieť sa niečo spýtať. Prvý. Prvá zmena je, že sa zmením z predsedajúcej tejto výboru na tieňovú spravodajkyňu z politickej skupiny ALDE. Mám tri v podstate súbory otázok. Povedali ste, že váš systém funguje dobre, že dohľad je dostatočný, popísali ste ho podrobne, vyzerá to veľmi efektívne, fungujúce. Ale môžem sa spýtať, aké, aká bola vaša reakcia na všetky tie odhalenia o špehovaní, o špicľovaní, keďže vaša krajina spolu s ďalšou krajinou Švédskom máte dôležité postavenie v celej sieti a ak sa nemýlim, jeden z ľudí, ktorý spustil vyšetrovanie o skupine Echelon, si všimol, že aj v Norsku sa dejú isté veci, takže ste sa zviditeľnili istým spôsobom. Máte pocit, že ste mali byť informovaní o tejto sieti? Druhá vec. Povedali ste, že vykonávate dohľad nad národnými spravodajskými službami, ale že je oveľa ťažšie si to overiť v prípade, keď pôjde o cezhraničnú spoluprácu, ale toto je jedna z kľúčových vecí. Aj keď existujú mechanizmy dohľadu, v mnohých prípadoch sú však tieto mimoriadne slabé, tak v prípade, keď pôjde o cezhraničnú spoluprácu, tak takáto unikne akémukoľvek demokratickému dohľadu. Rozmýšľali ste o tom? A ja som rozmýšľala aj o Brejvikovom prípade. Rozmýšľala som, povedali ste, že verejnosť teraz už viac akceptuje zhromažďovanie údajov o nich, o ľuďoch. Ale ja som čítala v novinách, že Breivik sa objavil na tom radare bezpečnostnej výzvednej služby. Predsa len tam bol. A toto je vzorec, ktorý vidíme pri všetkých veľkých útokoch. Teroristi alebo páchatelia boli známi vopred bezpečnostným službám a keď bezpečnostné služby mali prístup k takejto informácii, ak už ich zachytili, identifikovali, tak zrejme mali už aj informácie aj právomoci, ktoré potrebovali. Prečo teda neodporúčame to, že treba spracovávať lepšie túto informáciu? Prečo hovoríme, potrebujeme viac údajov, možno o nevinných občanoch? Pre, v podstate my navyšujeme kopu sena a stiažujeme nájdenie individuí, ktorí fungujú ako osamelí vlci, ktorí nie sú napojení na žiadne skupiny. Vždy nám hovorili, že tzv. dohoda o TFTP, o hľadaní mož- možnosti financovania, odhalenia financovania terorizmu, a to bola vždy kontroverzná vec aj pre parlament, odložili sme to niekoľkokrát, vždy sa nám hovorilo, že pri TFTP postupy by boli možno zabranili aj tomu, čo sa stalo v prípade Breivik. Podľa vás boli by možno napomocné iné mechanizmy? Ako napríklad dohody o vzájomnej právnej pomoci, také ako existujú medzi USA a ďalšími krajinami? Podľa vás mohli byť použité iné mechanizmy aby si bolo možné vyžiadať špecifické informácie o tomto špecifickom prípade bez toho, aby sa presúvali zbytočne veľké eh, hromadné mm, dáta? Veľmi pekne ďakujem za otázku. Odpoveď na prvú otázku. či sme boli prekvapení rozsahom masového sledovania. Áno, boli sme. Boli sme prekvapení. Norská prenamienka a názory politikov. A vedomosti politikov sa ukázali byť rovnako chábe, ako je vedomosť bežného človeka. Keď sa teda ukázalo, že tu sú isté tajné kanály, ktoré používajú ako úzly telekomunikačných poskytovateľov a cez tieto kanály, kde sú týmito úzlami Microsoft, Google, Apple a podobne, vedú alebo tečú informácie o používateľoch. Toto, keď sme sa dozvedeli, tak sme si povedali, že tu nejde o medzinárodný dohľad najprv sme si mysleli, že to nemôže byť USA za, za takýmto rozsiahlým sledovaním, veď Amerika nie je vo svojej jurisdikcii a tieto služby odovzdávali informácie vždy, keď ich požiadali. 40 tisíc takýchto žiadostí boli adresované Google a týkali sa tých, ktorí používali služby Google. Myslím si, že toto prekvapilo politikov aj verejnú mienku. V Norsku máme zvláštny prípad. Švedsko prijalo zákon, že je zákonné vykonávať dohľad nad všetkými údajmi, ktoré prebiehajú medzi Norskom a Švedskom. V prípade Norska sú to takmer všetky údaje, aké existujú, dokonca aj komunikovanie mm, cez juž, od, z južného Švedska do severného Švedska prechádza takýmto dohľadom. Je možné tam zachytiť informácie, e-maily, telefónne hovory medzi dvoma stranami. A toto je problém pre suverénny štát štátna svojbytnosť, štátna suverenita nie je len otázka fyzických hraníc a monitorovania toho, kto prejde cez hranicu a kto nie. Ale máme tu predsa aj virtuálne hranice. V suverenom štáte má iba vlastná administratíva tohto štátu vykonávať dohľad nad občanmi aby zistili, či, zisti, či sa nedieje niečo, čo by mohlo zaujímať policiu. Ide tu o schopnosť, ktorú treba delegovať vašej vlastnej policii, ale nie je inému národu. Dokonca aj keď je ten národ priateľský, Švédsko je predsa priateľský národ, sme partneri v mnohých ohľadoch, ale v konečnom dôsledku sú to norské úrady, ktoré sa starajú o norov. Máme novú vládu norskú socialistickú vládu a časť ich programu je otázka švedskej legislatívy, tzv. akte FA, zákon o obrane dohľadu vo Švedsku. A toto by umožnilo Švedom odpočúvať norské komunikovanie, norskú komunikáciu. Keď hovoríme o cezhraničnej spolupráci, je to problém, ale musíme sem dodať istý princíp. Nemôžete jednoducho povedať západnej rozviedke, alebo dať jej na dlani právo vstúpiť do vašich komunikačných systémov a pobrať sa na ryby. Takto sa môže správať iba policia poverená dohľadom danej krajine. A teraz k Brejvikovi. Vyšetrovanie prípadu Breivik nebol až taký problém, priznal sa, obete boli jasné, presný opis toho, čo Breivik urobil, boli tiež jasné. Čiže z vyšetrovacieho hľadiska nebolo treba veľmi spravodajské služby. Forud for disse forfærdelige hændelser. Takže otázka bola iba, či môže e, policia povedať, že mohla odvrátiť takýto hrozný akt. Je pravda, že pán Brevik mal istý kriminálny záznam, istý záznam v trestnom registri, ale bol odsudený za vangalizmus, za to, že sprejoval stenu a nie za to, že bol terorista. Nemal v podstate ani žiadnu stranickú príslušnosť vôbec sa teraz týchto dôvodov neobjavil na policajnom radare, pretože v mnohých ohľadoch bol práve tým osamelým vlkom a títo sú často veľmi ťažko identifikovateľní. Čo sa týka ešalonu, tak eh, to začalo v roku 2001 a teraz už sme sa pohli ďaleko za hranice Šelonu a teraz máme v Norsku zákon FRA, ale majú a to sa z hľadiska ľudských práv naozaj týka aj nás v Norsku. Okay, next speaker on... Dobre, ďalej. Budú hovoriť štyria rečníci, pani Morvaj, pani Sipl, pani Ingström a pán Enšiu. Pani Morvaj. Ďakujem. Taktiež by som chcela využiť túto príležitosť a hovoriť po maďarsky. Rada by som poďakovala nášmu norskému kolegovi za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Otázka číslo 1. Toto tento prípad odpočúvania naozaj šokoval verejnosť ale bolo, a potom sa ukázalo, že je to oveľa rozšírenejšie, než by ste si boli mysleli. A nemá už to nič spoločné len s národnou bezpečnosťou. Ako je teda možné, že čo sa týka zákonodárcov, tak z ich strany je to veľmi malý záujem. Čo by sme mohli robiť v tomto ohľade? Z 80 poslancov je tu, sú tu len štyria, ktorí, ktorých zaujíma táto záležitosť. A nie je to poprvýkrát, čo sa niečo také stalo. Takže aby som to parafrázovala, možno mal Edward Snowden pravdu. To, čo sa bojil, že sa splní, to objavenie pravdy, nikam to nepovedie. Dokonca riskoval aj život za to, že tú pravdu odhalil. Ďalšia otázka. Pokiaľ akýkoľvek členský štát, podobne ako váš štát, pokiaľ akýkoľvek členský štát, ktorý teda má takúto e, výzvednú službu a vojenskú spravodajskú službu, pokiaľ sa bude snažiť brániť práva svojich občanov proti porušovaniu týchto práv. Ako, čo navrhujete? Ako môžeme zaručiť, že sa to nezvrhne do toho obvyklého boja vlády proti opozícii, ale že skutočne bude zaručená ochrana občanov pred zneužívaním moci. A moja posledná otázka. Ten, príklad, ten prípad, ktorý sa týka e, protesta, protest, ľudí protestujúcich pred e, americkou ambasádou v Osle, toto, pokiaľ som vás správne pochopila, je veľmi zásadné. Váš výbor sa na to musel pozrieť, musel to preskúmať. Pokiaľ som to správne pochopila, tak boli ľudia, ktorí protestovali pred americkou, americkým veľvyslanectvom v Osle a Títo ľudia boli odpočúvaní, sledovala ich tajná služba a niektoré tie postupy boli jednoducho nezákonné. Ako ste dospeli k tomuto záveru? V čom spočívali tie nezákonné postupy? Čo urobila verejnosť, keď sa to dozvedela? Pohoršilo ich to? Ja pochádzam z bývalej komunistickej krajiny a my by sme si neboli mysleli, že na západe, v demokratickom svete sa niečo takéto môže stať. Ale očividne sa to stať môže. No a v tomto prípade, aké máte možnosti? Ďakujem, pán Tečner. Ďakujem. Čo týka tej vašej prvej otázky, prečo ste prekvapená. Nie tam, neexistuje veľký tlak verejnosti na to, aby sme odmietli e, takéto, takýto dohľad. Pokiaľ verejná mienka je taká, že niečo dôle, pokiaľ má byť taká, že niečo skutočne považujú za dôležité, tak musia sa cítiť, že ich sa ich to osobne týka. A často, keď často si tak uvedomíte, že i v Osle je 5000 kamier na uliciach. Na úvod to bol veľmi kontroverzný projekt, ale ľudia dospeli k záveru, že to znížilo pouličnú kriminalitu a niektorí si povedali, dobre, ja predsa nemám čo ukrývať. A preto neexistuje žiadne politické hnutie, ktoré by žiadalo odstranenie týchto priemyselných kamier. No a z politického hľadiska to teda musí byť vždy nekontroverzné. Z toho dôvodu máme tento nepolitický výbor EOS, ktorý potom podávajú správy parlamentu a zvoleným poslancom. No my potom máme e, náš parlamentný výbor, ale nefunguje to tam, že vláda sa háda s opozíciou, všetci sme zákonne zvolení. Ďalšia otázka, to bol ten americký dohľad okolo amerického veľvyslanictva v Osle. Ten prípad ešte nebol uzavretý. Neviem, čo chce robiť výbor EOS, až teraz sa to uzavrie. Nepoznám ešte záver, ale teda vyzerá to tak, že americké veľvyslanectvo vykonávalo dohľad na všetkých uliciach okolo veľvyslanectva, nielen v prípade, že tam boli nejaké demonstrácie. Stále. Oficiálne norské úrady neboli o tomto ani informované, ale som si istý, čo skoro sa to dorieši. Ďakujem pani Sipolt. Ďakujem. Ja sa pokúsim formulovať pár konkrétnych otázok. Pán Tečner, vy ste na úvod svojej prezentácie načrtli, prečo v roku 1990 došlo k, zatvoreniu zloženiu kontrolného grémia a menovali ste príklad teda mm, tej e, norskej lavice alebo jej špehovania. Bola to aktivita tajnej služby z vlastnej iniciatívy alebo mali nejakú politickú úlohu niektorej vládnej strany napríklad mali konkrétnu žiadosť, aby špehovali túto lavicu, lebo si jednoducho povedali, dobre, to sú lavičiari, tých si pre, oťukám, či tam možno niečo nenájdem. A malo to možno dopad aj na dnešnú činnosť tajných služieb. Majú dnes e, konkrétny popis svojich, svojej činnosti a svojich úloh ohľadom toho, čo smejú, čo nesmejú. No a pokiaľ niečo takéto neexistuje, na akom základe potom podnikajú svoje kontroly a vyhodnocujú to, čo zistia, pokiaľ teda ich základné úlohy nie sú takýmto spôsobom presne popísané. Ďalej, ma zaujímalo, či od roku 96 tie sťažnosti e, občanov, či ich je viac alebo menej, a taktiež ich charakter a oblasti, v ktorých sa ľudia stiažujú, či sa zmenili. A na záver ešte jednu otázku. Pred mnohými mesiacmi, možno že pred mnohými rokmi, sme tu vo výbore diskutovali ohľadom e, ukladania osobných údajov a ochrany osobných údajov. A ja si pamätám, že kolega hovoril o filme, ktorý ho mnohí videli. Bolo sa to Minority Report. A ja, by, ja som si teraz spomenula tento film, pretože mám dojem, že aj dnešné služby robia to, čo sa stalo v tom filme. Zbierajú čo najväčší objem údajov od e, občanov, organizácií, inštitúcií a potom na základe týchto údajov skúšajú vytvoriť nejakú projekciu, pokiaľ sa potom po, po, stane nejaký zločin. Takže vy, neviem, či teda pokiaľ poviete, že nie vždy je to na základe nejakého konkrétneho e, podozrenia, to by ma ukludnilo, ale neviem teda podľa toho, ako ste to vysvetli, či toto momentálne hrá dôležitú úlohu. Ďakujem, pán Tečné. Ďakujem. E, to, čo sa stalo v roku 1996. To bolo niečo, čo bolo pokračovaním logiky studenej vojny. Nešlo tu o nejaké preháňanie neškodných e, ľavicových politických skupín ani pretože existovali v ľavici mnohé legálne politické aktivity ale v tom čase prevládal názor, že pokiaľ niekto venuje svoj život snahe dostať Norsko von z NATO, tak e, je dosť pravdepodobné, že táto osoba má aj iné ciele popri svojich politických cieľoch. Či to bola otázka logiky NATO alebo proti NATO. A skutočne platilo, že boli to e, krajine ľavicové skupiny, krajine ľavicové vo vzťahu k tradičným ľavicovým e, stranám, ako bola strana práce, a vnímali sa ako skupiny predstavujúce nebezpečenstvo pre norskú bezpečnostnú politiku. A potom e, ale vystupňovali svoje aktivity a e, preto bola vypracovaná tá správa, o ktorej sme hovorili. Ale chcel by som zdôrazniť inú vec v súvislosti s vykonávaním sledovania. E, keď počúvame, odpočúvame telefonické hovory občanov, ľudí, ktorej, ke, keď chceme odpočúvať ľudí doma alebo otvárať ich listy, potrebujeme na, potrebujeme na to e, súhlas sudcu. A e, sudca musí rozhodnúť, či tajné služby nezachádzajú príliš ďaleko. To znamená, že odpočúvanie elektronických komunikácií sa môže robiť jedine na základe súdneho súhlasu. A teraz E, tie stiažnosti. Povedal som už, že každoročne dostávame okolo 20 stiažností a niektoré z nich podávajú ľudia, ktorí majú zdravotné záznamy. E, ale E, istého druhu, takže tie ich e, stiažnosti niekedy nebývajú veľmi opodstatnené. Ľudia môžu napríklad e, podávať stiažnosti E, ktoré nie sú založené na skutočnosti a môžu ich podávať opakovane. Okrem toho, mnohé zo stiažností sa skutočne rok po roku opakujú. A súhlasím s vami v tom, že uh, môžete byť posadnutí zberom informácií, ale napokon e, vznikne obrovský stoch slamy, s ktorým je veľmi ťažko pracovať. Máte pravdu. Pán Engström? Ďakujem. Položím otázku v švedštine. Ako ste povedali, Norské orgány nedokázali zabrániť Breivikovi vykonať jeho hrozný čin. Existovali aj nejaké iné podobné prípady. Povedali ste, že jedným z dôvodov, pre ktoré dochádza k sledovaniu norských občanov, je e, zastaviť terorizmus. Sú teda nejaké iné prípady, kde sa vám podarilo nejaký teroristický čin zamedziť? E, ja viem, že to je otázka, ktorá e, nemôže e, byť úplne zodpovedaná, ale viem, že Norsko postupuje v zmysle zákona a nerobí žiadne protiprávne vydávania a podobne, ale či nie, otázka sa týka toho, či nebol niekto v Norsku postavený pred súd za takýto čin alebo jeho prípravu. A ďalšia otázka medzi Norskom a Švedskom Tureckom dochádza k intenzívnej výmene informácií, tak e, občianského, ako aj vojenského a iného charakteru. Povedali ste, že vo Švedsku je zákon o vojenskom spravodajstve, ktorý umožňuje sledovať norských občanov bez toho, aby bol e, vydaný súhlas súdu. A otázka je, či tento švedský zákon o vojenskom spravodajstve mal za následok zamedzenie nejakého teroristického činu alebo iného podobného činu. Ehm, k tej prvej veci, ktorú ste povedali, jeden z dôvodov, pre ktorý sme eh, nezachytili aktivity Breivika, bol ten, že kupoval rôzne lieky, ktoré môže používať alebo potrebať ktokoľvek, ale čo malo vzbudiť našu zvedavosť, to bolo to množstvo, v akom e, tieto veci nakupoval. A spravodajská služba policie nebola dostatočne pripravená na to, aby to zachytila hlavná zložka bomby bola síce zaregistrovaná spravodajskou činnosťou, ale vzhľadom na činnosť, ktorú vykonával, bolo normálne, že objednával takéto množstvo tejto látky. A v Norsku, pokiaľ ide o sledovanie osôb, tak nebolo možné takýmto na základe sledovania tomu zabraniť. A pokiaľ ide o tú spoluprácu so Švedskom, tak ani Švedsko to nemohlo zachytiť. Nie nie som si istá, či sme dostali úplnú odpoveď na vašu druhú otázku. To znamená, že či sa podarilo niečo nejaké, nejakému takémuto činu zabraniť. Áno, e, pokiaľ ide o, o norsko-švedské hromadné sledovanie neviedlo k žiadnym výsledkom pán Enču, ktorý tuším medzičasom odišiel. Tým sa teda dostávame k záveru tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne, bola mimoriadne eh, poučná Ďakujem, že ste sem prišli. Teraz sa dostávame k druhej časti nášho rokovania, to je prezentácia prvého pracovného dokumentu o amerických aktivitách v oblasti hromadného sledovania a možné dôsledky pre transatlantickú spoluprácu. Spravodajca pán Moraes tu dnes nie je a preto poprosím druhého spoluautora tieňového spravodajstva pána Fosa, aby predstavil tento dokument a pozerám sa na e, tajomníka, ale ten dokument nemáme v písomnej podobe, takže dostaneme len ústnu e, diskusiu. Áno, toto je faktická e, pripomienka. Ako, ako je možné, že tu nie je pán Moraes ako spravodajca? To skutočne je nepripustné. Máme tu z 80 ľudí, tu máme veľmi málo Prepašte, ja neovládam um, kalendár ani časový rozvrh pána Moraesa a som si istá, že má veľmi dobrý dôvod, pretože tu dnes nie je a myslím si, že tú otázku by ste mu mali položiť osobne. Pani Morvaj, nemôžem odpovedať a zdôvodniť neprítomnosť uh, nikoho. Pán Fos, nech sa páči, máte slovo. So, vielen Dank. Ähm Ďakujem. Tento prvý pracovný dokument sa zaoberá dohľadom vzhľadom na údaje a taktiež možnými účinkami, predovšetkým právnymi účinkami na súčasne existujúce transatlantické dohody a spoluprácu. Pred letnou prestávkou sme vytvorili vyšetrujúci výbor. Potom sa dozvedel o tej záležitosti, o, o činnosti NSA. Potom sme chceli zbierať rôzne informácie, znalosti hľadom v súvislosti s právnymi základmi týchto transatlantických dohovorov a potom sme to všetko zhrnuli v rámci tohto dokumentu, o ktorom budem hovoriť. Čo týka právneho rámca pre výmenu údajov medzi USA a EÚ, ten teda umožňuje takúto výmenu údajov. Máme tu TFTP, ale taktiež dohodu o výmene údajov leteckých pasažierov medzi USA a EÚ. Takže začnem s tým s, tým, e, s tou dohodou Safe Harbor, bezpečný prístav medzi s e, e, oddelením pre dopravu. Táto dohoda umožňuje legálnym spôsobom transferovať údaje americkým spoločnostiam. Potom máme Európsku smernicu z roku 1995 o ochrane osobných údajov, ktorá zakazuje európskym štátom posielať údaje do tretich krajín, pokiaľ tam neexistuje obdobná úroveň ochrany osobných údajov. A táto dohoda Safe Harbor by zaručila takúto podobnú úroveň ochrany údajov a jednotlivé podniky by potom mohli vstúpiť, pristúpiť k tomuto dohovoru, pokiaľ sa zaviažu, že budú dodržiavať princípy ochrany osobných údajov. A teda takýmto spôsobom by sa mala zaručiť ochrana údajov európskych občanov v tretich krajinách, teda preto všetkým toto prípade v USA. Tento dohovor bol od začiatku terčom kritiky. V rámci našich vypočutí sme počuli mnohokrát, že sa táto kritika stále zostrovala, pretože sa tá potom tieto údaje analyzovali. Takže dá sa povedať, že na začiatku sme mali taký rozumný právny rámec, ale čo týka intenzity využívania tých údajov, tak sa tá kritika potom stále zostrovala, bolo to celé také pochybnejšie a pochybnejšie. V prípade porušenia zmluvy článok 3 obsahuje rozhodnutie o e, zrušení e, teda princípov tejto dohody zo strany alebo jednou stranou tohto dohovoru. Bolo vykonané, bolo vykonané hodnotenie, ktoré nám bolo predstavené minulý týždeň. Vítam teda, že komisia e, minulý týždeň vydala príslušné oznámenie a 13 odporúčaní, ktoré majú poviesť k lepšiemu fungovaniu tohto dohovoru Safe Harbor. Napriek tomu ja som osobne presvedčený, že tento prístup, ktorý navrhuje komisia, je nedostačujúcim riešením, pretože mám pocit, a tak sme to analyzovali aj v rámci našich vypočutí a počuli sme to tam z rôznych strán. Safe Harbor, dohoda Safe Harbor, už totiž nie je ďalej safe, bezpečná. Na jednej strane máme ochranu osobných údajov, na dvoch úrovniach. Na jednej úrovni tam máme ilegálne odpočúvanie zo strany NSA a na druhej strane sú tam podniky, ktoré sa zaoberajú týmito údajmi, zbierajú ich. Tie stále intenzívnejším spôsobom tieto údaje analýzujú a potom v podstate môžu špionovať konkrétne správanie jednotlivých osôb a čím dlhodobejšie tieto údaje, aby sme mohli dlhodobejšie chrániť údaje našich občanov, tak si myslím, že by malo byť, mala byť dohoda e, Safe Harbor zrušená a znovu napísaná. Niektoré princípy by mali potom aj politický dopad, ale aj hospodársky dopad, predovšetkým pre hospodárskych partnerov v USA. Čo týka krátkodobého hľadiska, tak si myslím, že by sme mali spustiť taký budíček, Veľké podniky by skutočne zrušenie takéto dohody veľmi zasiahlo a myslím si, že čo sa týka štandardu ochrany E, osobných údajov našich občanov. Takže ten by mal byť vyšší, skutočne by sa mali chrániť a rešpektovať tieto údaje, mali by sme hľadať nové riešenia v súvislosti s týmto doho- dohovorom Safe Harbor. A tým pádom by sme mali aj znovu nastoliť dôveru medzi transatlantickými partnermi. Druhá dohoda, ktorou, o ktorej by som chcel hovoriť, je tzv. dohoda TFTP. A je skutočne extrémne dôležitá v rámci euroamerických vzťahov. Je to dohoda ohľadom údajov o platbách a sprostredkovaní týchto údajov a slúži ako dôležitý nástroj pre boj proti terorizmu alebo proti nejakej eh, kriminalite naozaj veľkého rozmeru taktiež v prípade Breivik pomohla. Európsky parlament podporuje túto dohodu. Sme presvedčení, že prináša primeranú rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami a ochranou údajov občanov. A zároveň teda skutočne zaručujeme vysokú úroveň ochrany údajov, rešpektovanie súkromia, preto sme za túto dohodu hlasovali. Mysleli sme si, že je potrebné sa taktiež zaoberať e, platbami v súvislosti s terorizmom alebo platobnými prevodmi. A preto sme si mysleli, že je potrebné tieto naše bezpečnostné štandardy zjednotiť a dohodnúť sa na ní. Ďalej, Máme tam článok 21, podľa toho sa môže e, zrušiť uplatňovanie tejto dohody. Mám tu príslišnú dohodu 23. októbra, kde teda komisia e, hovorí, že sa bude zaoberať e, porušenia, prípadnými porušeniami tejto dohody a potom by komisia teda pristúpila k potrebným opatreniam. Komisárka Malström bola minulý týždeň v, v rámci e, výboru LIBE, hovorila tu aj o výmene údajov medzi USA a EU a hovorila, že komisia v žiadnom prípade nemá nejaké náznaky, že by NSA porušila túto dohodu. A v rámci nášho vypočutia s Europolom alebo s podnikom SWIFT sme počuli, že oni tejto organizácie taktiež nemali žiadne takéto náznaky alebo informácie. Chcel by som ale poukázať na to, že čo týka finančného dopadu e, teroristických útokov z 11. septembra, tak ten bol naozaj obrovský a významný aj pre e, stratégie, ktoré sledujú a stavže sa vystopovať zdroje financovania terorizmu. E, a komisia vtedy nevyhovela našej žiadosti, aby vypracovala legislatívny návrh technického alebo právneho rámca na extrakciu e, týchto údajov na území EÚ. No a to by som mal takú osobnú pripomienku. Program TFTP vidím skôr v takej forme, že by sme vyváženým spôsobom sa pozreli na jednej strane na ochranu údajov, na druhej strane na bezpečnosť. Tak čo týka zrušenia programu TFTP alebo tejto dohody, to si myslím, že by nebolo vhodné, nič, nič by nám to neprinieslo, pretože na jednej strane tu mám otázku bezpečnosti našich občanov, na druhej strane musíme objasniť, ako vo všeobecnosti budem uzatvárať dohody z USA v tomto ohľade, pretože teraz je to prvýkrát, čo sme z USA uzavreli zmluvu, kde chcem, aby to bolo vyrovnané a nechcem tu vysielať žiadne signály, že či by sme zrušili nejaké zmluvy, pretože sa nám niečo iné nepáči, alebo ako nejakú odplatu. Ale táto dohoda teraz si myslím, že je e, veľmi e, dobrá. Ďalej. Tá tretia dohoda, to je dohoda o teda PNR, o, PNR, o výmene e, údajov leteckých pasažierov. Sú to v podstate údaje, ktoré sú v dispozícii ku každému letu, ktorý si ten cestujúci zarezervuje. Majú potom e, tieto údaje sa ukladajú v tom rezervačnom systéme leteckej spoločnosti. V prípade porušenia dohody tu máme článok 24, tam sa hovorí o zrušení a v článku 25 potom o vystúpení, odstúpení od dohody, ale v žiadnom prípade tam nie sú žiadne články, ktoré by hovorili o zneužívaní týchto údajov tajnými službami. Minulý týždeň sme teda mali v dispozícii tú hodnotiacu správu komisie, ktorá bola predstavená. Tam sa jasne ešte hovorilo o tom, že v prípade 23 prípadoch údajov týchto PNR, leteckých pasažierov. Tam boli tie údaje odozdané e, ďalej prostredníctvom NSA. Tvrdia, že teraz sa to týkalo boja proti terorizmu a ja to tak zhruba e, odhadujem, že teda takto tá situácia vyzerala. A v súčasnosti máme tú dohodu PNR. Mali by sme ale poukázať na niektoré záležitosti, tam sa teraz nič moc nerobí. Mali by sme takúto dobodu trochu prepracovať, tak aby sa týkala 28 rôznych systémov PNR, 28 členských štátov. Na záver, ešte by som to chcel zhrnúť, taký prehľad, čo týka e, ochrany osobných údajov USA a v EÚ. Tam máme odlišné štandardy, odlišný prístup, zatiaľ čo v EÚ má na horizontálnej úrovni, sa to tematizuje, po tie ochrana údajov sa považuje za základné právo, ale v USA je to, to má súvislosť s ochranou spotrebiteľa. V EÚ sa snažíme ochranu údajov spojiť e, a zosúladiť s bezpečnostnými štandardami, ale čo sa týka USA, tam bezpečnosť má vyššiu prioritu než ochrana údajov. Čo sa týka toho škandálu s odpočúvaním, tak e, ten mal dopad na súkromnú sféru európskych občanov, ale zaťažuje skutočne významným spôsobom transatlantické vzťahy čo sa týka čiastočného prerušenia alebo opätovného vyjednania dohody o Safe Harbor, bezpečný prístav, to si myslím, že je možné. Boli tam dôležité silné reakcie na ten e, škandál s odpočúvaním. Myslím si, že by sme tým naozaj získali dôveryhodnosť. Bol by to ďalší krok k znovu nastoleniu dôvery a k lepším vzájomným vzťahom a ešte na záver by som chcel povedať, že ešte by sme mali čo najskôr e, uzavrieť tzv. Umbrella Agreement. Pán Albrecht na tom pracuje. Ja si myslím, že je tým e, naozaj skutočne významným spôsobom prispejeme k policajnej, súdnickej, právnej spolupráci, ale zároveň e, zvýšime štandard ochrany osobných údajov a v podstate USA bude môcť postupovať právne aj proti možnému zneužitiu e, osobných údajov. Ďakujem. Mám tu tri žiadosti o slovo. Pani Sipot, pán, pani Morvaj, pán Engström. Ešte niekto ďalší? Nie. Takže zatváram zoznam a ešte sa tam pridám samu seba ako ťa spinú spravodajkyňu za ALDE. Ďakujem. Ja by som chcela postúpať rovnako, ako tu pán kolega Fos predstavil tú správu. A na úvod, teda položím len krátku otázku ohľadom toho dohovoru Safe Harbor. Odporúčanie je také, že tá celá dohoda by mala byť zrušená, znovu vyrokovaná, ale možno by sme mali jasnejšie povedať, akým spôsobom alebo prečo by sme mali o tejto dohode znovu rokovať, pretože keď sa pozrieme do budúcnosti, tak už máme odsúhlasený balíček ochrany údajov. Momentálne to ešte nevyzerá úplne kompletne, ale pokiaľ teda by bol odsúhlasený, pre aké prípady by sme potom potrebovali ešte takúto dohodu. Mali sme sa zamyslieť nad tými právnymi e, dôsledkami. Čo týka právnych dôsledkov e, aféry NSA, tak si nemyslím, že by boli oddeliteľné od politických dôsledkov. A trošku som znepokojná, keď sa hovorí, že zrušenie dohody alebo vypovedanie e, dohody TFTP by nemalo byť odplatou za špionovanie zo strany USA. Ja si spomínam, že e, sme v podstate mali rozhodnutie Európskeho parlamentu a my by sme mali vyzvať, alebo by sme vyzvali k tomu, aby táto dohoda bola prerušená. A teraz, aby sme povedali, že to je odplata, tak e, to si myslím, že nie je tak, a náš parlament by vyzeral trochu zvláštne, pretože musíme predsa dať najavo, že tie naše rozhodnutia bereme sami aj vážne. Čo sa týka vystupovania finančných zdrojov, to si myslím, že je dobré, to nikto nepopiera, ale v tejto súvislosti chcem ešte poukázať na to, že od čo týka tých skutočných dohôd, tam sa stále diskutuje o otázke prevencie e, trestnej činnosti a terorizmu. Či tieto dohody niečomu napomáhajú, to je ešte sporné. Nechcem hovoriť o konkrétnych aspektoch od dohody, dohody TFTP, ale hovorí, chcem hovoriť o jednom konkrétnom aspekte. A síce, že komisia nevydala žiadnu komplexnú správu, nepodnikla žiadne obširné vyšetrovanie ohľadom toho, či údaje SWIFT sú niekde na druhej strane e, dohody zbierané, že nejaká firma môže povedať, že nezistila, nezistila žiadny útok na svoj server, ale to predsa nemusí nič znamenať, pretože tie údaje sa predsa prenášajú. To znamená, medzi dvomi servermi sa môžu tie údaje preniesť. A ja sa pýtam, prečo e, Europol a ich kybernetická jednotka a taktiež podobné oddelenia to len tak e, odkývali a nezaberali sa tým a povedali sme si, dobre, dôverujeme si, všetko je v poriadku a v podstate potom to nevideli žiadne právne dôsledky. Čo sa týka dohody PNR, pán Foss povedal, že chceme sa vyhnúť 28 rôznym dohodám. Ja ale predsa vidím, že nie všetky naše členské štáty chcú aktívne zriadovať takýto systém a pokiaľ by to urobili, tak sa pýtam, z čoho to chcú zaplatiť. Práve minulý týždeň nám pani komisárka Malström povedala, že nemyslíme na extrakciu eh, e TFTP údajov tu v Európe, pretože je to drahé. Nemáme na to peniaze. Takže pokiaľ by komisia na stov, k tomu, čo som povedala, vyslovne vyzvala, tak tu sa teda pýtam, z čoho zaplatíme takýto systém PNR. Z môjho hľadiska nie je až taký užitočný a chcela by som poukázať mimochodom aj na to, že otázka využitia údajov pre boj proti terorizmu je pochybná. Nemusíte veriť všetkému, čo sa píše v novinách. Máme popisujú sa spôsoby, ako by sa dali využiť takéto údaje, takže nemôžeme to len tak zmiesť zo stolu. Mali by sme to preskúmať, túto otázku, ako by, alebo kedy dochádza právne k porušeniu dohody, alebo na druhej strane, kedy musíme spochybniť celú dohodu. Myslím si, sme po fáze, kedy by sme sa mali zaoberať intenzívne oboma týmito otázkami. Ďakujem. Ďakujem, pani Morvaj. Ha jól értem a helyzetet, akkor... Ďakujem pekne. Ak to správne chápem, teraz sa zaoberáme návrhom správy vo výborom pre občanské otázky. A sme tu bez prítomnosti správodajcu. Názov tohto pracovného dokumentu je aktivity dohľadu USA s ohľadom na údaje a možné právne dopady na existujúcu transatlantickú dohodu a spoluprácu. Tieňový spravodajca tu nie je, spravodajca tu tiež nie je, nemôžeme sa dozvedieť, čo si myslia jeden alebo druhý. Tieňový spravodajca povedal, Jediná informácia, ktorú má Európska komisia, je nedokázaná. Predpokladá sa, že sa spáchal veľmi závažný trestný čin americkými štátmi americkými s ohľadom na európske údaje. Inými slovami, v minulosti 6 mesiacov alebo 3 mesiace, odkedy tento výbor LIBE sa zaoberal o predmetnú záležitosť, nebolo potvrdené to, čo ohlásil Snowden, čo prebrali médiá a čo tvrdia a tvrdí občianská spoločnosť. Majú pravdu? A aký postup sa rozbehol v tejto súvislosti? Vypočula Európska komisia Snowdena? My sme ho, hádam, vypočuli? Nemali by sme ho vypočuť? Ja by som podala e, návrh tejto veci. Toto, a museli by sme si to, mali by sme si to vlastne vyjasniť, čo chceme. Čo sú z toho všetkého fakty a čo, aké sú právne dopady, ktoré vychádzajú z faktov. A čo vyvodila Európska komisia z týchto informácií, aký je záver komisie? Podľa mňa sa nepovedalo nič. tak toto čítam a pozastavenie dohody o sledovaní financovania terorizmu e, nie je tiež vôbec jasné. Sme v situácii, kedy sú tu piati poslanci výboru LIBE a žiadny dopad, žiadny, vôbec to nerozum, nerezonuje to, čo sa, o čom sa tu hovorí, tak ako by malo hovoríme, že 1% západného sveta špicľuje 99% svetovej populácie a nie je to záležitosť medzi EÚ a USA, je to skôr otázka 1% voči 99%. Západné krajiny a možno aj naša vlastná krajina, tí z nás, čo tu sedíme, robí niečo podobné a už sa tomu ani nekladie odpor, každému sa to zdá prirodzené. Žiadam tieňového spravodajcu, aby sa vyjadril, či mám pravdu. Toto sú moje otázky. Ako ďaleko zašiel výbor Líbe? A aký bude obsah tejto správy, ktorú koncipujeme na január? Kým dám slovo pánu Engstromovi. Pre vás vašu informáciu, pani Norvaj, hovorí pani Intvald, tento výbor sa dohodol, že spravodajca a tieňoví spravodajcovia spoločne vypracujú správu Takže pán Vos, keďže je poslancom tohto výboru za EPP a zároveň spoluautor dokumentu, to bude znamenať, že na, na, za, napíše časti dokumentu. Takže nie je to len akýsi teň vyspravodajca, ale je to spoluautor dokumentu. Pán Engstrom, máte slovo. Ďakujem. Bohužiaľ som si neprečítal ten pracovný dokument. Nemohli ste si ho prečítať, lebo ešte zatiaľ nie je k dispozícii. Bude k dispozícii pred štvrtkovou schôdzou, prerušuje pani Intveltračníka. Ale NS asi ho už asi prečítala, hovorí pani Intveld. už áno, na nešťastie mi neposielajú kopie všetkého, čo nájdu a čo si prečítajú. Ale čo už, taká je asi povaha ich práce. Nuž, čiže dokument e, raz bude k dispozícii. Ja dúfam, že bude kritickejší než komisia, lebo úprimne vám poviem, že pani komisárka Malstrom bola v USA, hovorila s Američanmi a tí jej tvrdili, že neporušujú žiadny zákon a ona sa vrátila a povedala, áno, hovoria, že neporušujú žiaden zákon a tým to skončilo. Mne sa to zdá tak, ako keby komisia bola trošičku naivná. Bezpečnostné služby predsa asi občas luhajú západným mocnostiam, majú na to svoje dôvody. Takže vidíme, aký je postoj komisárky, aspoň zatiaľ. Takže by som prišiel k podobnému bodu, ktorého sa týka moja otázka. mali sme tu pána kongresmana minulý týždeň, ktorý nám povedal, aká efektívna je táto služba sledovania dohľadu zo strany NSA. Boli, bolo presne nula prípadov zo strany NSA, na základe ktorých by sa dokázal, by sa mohli zastaviť teroristi alebo znemožniť ich útok. Potom spomenul, že možno jeden príklad bol taký, kedy by sa mohlo povedať, že sledovanie zo strany NSA zabránilo niečomu zlému a to bola trošku špecifická situácia. Takže toto je východisko. TPFP má výsledky nula. Neodhalili žiadne financovanie teroristických skupín v rámci tohto dokumentu. Ani vo Švedsku sa nič nenašlo, ani v USA. A to isté platí o pre dohodu o cestujúcich PNR. Takže tieto programy v podstate neposkytujú žiadne výzvedné informácie, žiadne spravodajské informácie. Takže by sme ich pri najmenšom mali okamžite ukončiť, tieto programy. Nemyslím si, že riskujeme veľa, keď povieme, že môžu už prestať pracovať. Ďakujeme, hovorí pani Intveld. A teraz sa zmením z predsedajúcej na tieňovú spravodajkyni výboru Líbe. Nepoviem veľa o Safe Harbor, pretože zdieľam názory, ktoré tu vyjadril spravodajca a pani Sipel a ďalší. Čo sa týka PNR, ako spravodajkyňa som hlasovala proti dohode a nezmenila som názor, práve naopak. Myslím si tiež, že by to malo byť pozastavené a že by sme sa mali pozrieť aj na iné dohody PNR. Preskúmať ich. Podľa mňa táto dohoda nemá nič dočinia s vypracovaním európskej PNR a navrhujem, že hoci tu je potreba medzi harmonizácie medzi 27 členskými štátmi, Niekde tieto organizácie ešte neexistujú a v mojej krajine napríklad vytvorili takýto systém bez právnej bázy. Financuje to Európska komisia. Podľa Mňa je to mimoriadne cynické, extrémne cynické, že je to takto. Takže európsky záznam o cestujúcom PNR, to je celkom iná vec. Čo sa týka TFTP, pán Vos, myslím si, že nebudeme volať po pozastavení dohody ako akt pomsty. Nie, povieme, že želáme si pozastavenie tejto dohody, pretože z americkej strany prišlo k porušeniu dohody a Európska komisia nemôže alebo nevie alebo akákoľvek kombinácia týchto dvoch, poskytnúť akékoľvek odôvodnenie toho, že by komisia volala po pozastavení dohody TFTP. Prečo by sme sa mali sústrediť iba na tieto tri dohody? Prečo nie aj na ďalšie z USA, ktoré sa týkajú iných tém, nie len bezpečnosti, napríklad bilaterálne vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými o FATKA. Tam je tiež veľa údajov, ktoré sa spracovávajú v rámci FATKA a dohody s ďalšími krajinami, ktoré súvisia so spravodajskou službou, s výzvednými službami. Napríklad v Rusku nie je náhodou spolupráca medzi Europolom a Ruskom, aspoň sa mi zdalo, že už sa to rozvíja. Neviem, či to už vstúpilo do platnosti. Ale sú tu aj dohody, ďalšie dohody s inými krajinami, s inými ako z USA. To by sme si všetko mali preskúmať, ako to vlastne vyzerá. Dve záverečné poznámky. Aké závery vyvodiť pre budúcnosť? Aké lekcie máme? Najprv by sme mali si pozrieť úlohu Európskeho parlamentu pri uzatváraní medzinárodných zmluv. Myslím si, že tu sa môžeme poučiť veľa o z dohody o TFTP. Keď sme podpísali túto dohodu, okamžite sme sa vyšachovali sami z hry. A ja, keďže som, mám tu želisko v ohni, ja osobne nie som ochotná podpísať biankošek. Nemyslím si, že naša zodpovednosť končí tam, kde udrieme pomyselnú pečiatku na nejaký dokument. Nie, o tomto musíme hovoriť aj pri budúcich dokumentoch, aká je naša úloha. Dali nám právomoci, zmluvy, zmluva nám dala právomoci, aby sme sa vyjadrovali k záveroch medzinárodných dohôd, ale teraz si uvedomujeme, že odkedy sme to začali robiť, to je všetko, čo aj môžeme. A to, je, to je jednoducho aj všetko. Takže nebudeme podpisovať v budúcnosti žiadne medzinárodné dohody, žiadneho druhu. Toto tiež treba vyjasniť a Možno si pamätáte, že americká dohoda o PNR, vtedy sme žiadali počas tohto času Európsku komisiu, aby verejne sa priznala, že predkladá, predloží návrh o pozastavení zmluvy, ak parlament požiada, aby sa takéto niečo stalo. Teraz sme to už urobili, požiadali sme a komisiu vôbec nezaujíma stanovisko Európskeho parlamentu, pretože iba zastupujeme milióny ľudí, kto sme my, že žiadame o pozastavenie dohody. Takže takéto niečo treba si vyjasniť. A záverečná poznámka. Skutočne na záver poviem, ak by sme dovolili masové zbieranie osobných údajov, alebo ak by sme podpísali dohodu o masovom eh, prehrabávaní sa v údajoch, špicľovaní v údajoch, na druhej strane máme transparentnosť. Pre mňa je esencia demokracie práve tým, že sú nastavené systémy protiváha poistiek. Ak my vo verejnej službe niečo robíme, tak občania musia dostať právomoci, aby sa mohli obhajovať v prípade zneužitia právomoci, v prípade ľubovoľného použitia rozličných nástrojov a noriem. Tu je naša legislatíva nedostatočná. Máme legislatívu k transparentnosti, ale v praxi je zbytočná, pretože vždy, keď na, existuje dopad na medzinárodné vzťahy, vzťahy s priateľmi na druhej strane Atlantiku, každý dokument, ktorý sa týka týchto medzinárodných vzťahov, je automaticky klasifikovaný ako bez, tajný. USA teda určuje úroveň transparentnosti v Európskej únii. To je predsa nepriateľné. Nemôžeme za to hádzať vinu na Američanov, my si za to môžeme sami. Vždy to predsa akceptujeme. Každý raz doteraz sme to akceptovali a klauzulu pre výnimku v nariadení o transparentnosti sme tiež rešpektovali. A to v podstate znamená, že táto právna norma nie je veľmi efektívna. Kolegovia, mali by sme zrevidovať e, právne normy o transparentnosti. Počula som poslancov tu v snemovni hovoriť o tom, že tieto rozhovory sa zablokovali na tak dlho, že by sme mali my teraz ich doviesť do konca. Takže prehoďme loptičku na dvorec rady, dovoľme a dovoľme si, aby sme si vedeli ukončiť veci, ktoré sme začali. Ja viem, že to je nebezpečný, veľmi, veľmi nebezpečný návrh ale treba sa naň dívať v kontexte vašich textov. Ak nie sú už žiadne urgentné otázky, dávam slovo spravodajcovi na záverečné poznámky. Ähm, Ďakujem. Chcel by som ešte poukázať na to, že sme sa zaberali právnymi dôsledkami sú tej súčasne, eh, na súčasne platné dohody eh, medzi EU a USA. Takže by som chcela povedať len pár vecí. Skôr je to taký politický záver, ktorý sme tam zakotvili, ale nemali sme na to ten správny rámec. No a potom by som chcela povedať, že sú tu ešte iné dohody, bilaterálne do, dohody, alebo Rusko, Europol napríklad, ďalšia dohoda. Takže tam by sme možno mali mať na to dlhšiu dobu, napríklad dva roky, kým sa objasnia všetky tie bilaterálne podmienky. Máme 28 členských štátov, všetci majú bilaterálne dohody. Európou. Rusko to nie je bilaterálne, predsa hovorí predsednička. Nie, ale povedala si, že možno by tam mali dopad aj iné bilaterálne dohody. Takže v podstate túto máme obmedzené. Nehovoríme o Rusku, hovoríme o NSA a PRISM. Takže keď chcete, tak môžeme ten rozsah pôsobnosti rozšíriť, ale čo týka tohto dokumentu, tak tam to bolo ešte takto úzko definované. Ďalej, čo sa týka dohody e, Safe Harbor. Nesmieme zabúdať na to, ako chceme, aby sme nejakým spôsobom aby nejakým spôsobom tieto údaje opustili náš kontinent, tak akým spôsobom sa to bude odohrávať. Máme to stanovené v smernici, nadchádzajúcom nariadení, akým spôsobom tieto údaje z EÚ adekvátnym spôsobom za adekvátnych štandardov e, sa potom posiela do tretich krajín, tak aby tam bola zaručená ochrana údajov. Čo sa týka Safe Harbor, tak musíme nájsť nejaký nový základ tak aby sme zaručili vhodnú úroveň ochrany údajov. Musíme o tom znovu rokovať a zapracovať to tam. Či sa to bude naďalej volať Safe Harbor alebo nejak ináč, to je jedno. Ale potrebujeme spoločný štandard pre e, výmenu osobných údajov. Takže potrebujeme príslušný právny základ. Čo sa týka programu TFTP, tak, alebo tu by som sa povedať, čo v všeobecnosti jednu vec. My máme dve opatrenia pre občanov. Poprvé, tu máme ilegálne vynímanie údajov z nejakej siete, zo serverov. A na druhej strane je tu dopyt po údajov zo strany veľkých podnikov, ktoré vybudujú svoj obchod práve na analýze týchto údajov. A v oboch týchto oblastiach musíme alebo čo sa týka toho ilegálneho vynímania údajov, to sa dá vyriešiť len politicky, no čo sa týka toho legálneho, tak tam musíme mať dispozícii príslušné štandardy. No a pokiaľ, teda čo sa týka boja proti terorizmu alebo veľkej kriminalite, tam taktiež máme čo dočinenie s údajmi. V tejto súvislosti taktiež si musíme položiť otázku, ako si chceme tieto údaje príslušne vymieňať z USA. Máme tu TFTP, SWIFT, bankové údaje a tak ďalej. Pokiaľ sme presvedčení, že je dôležité finančné prúdy teroristov alebo organizovanej trestnej činnosti sledovať, tak musíme byť schopní to nejakým spôsobom vykonávať, robiť. Teraz máme dohodu z USA v tejto oblasti. Momentálne nemáme k dispozícii žiadne fakty, okrem z toho Snowdenovho dokumentu, kde sa hovorí o tom, ako sa k tým eh, údajom v podstate dostali ale nevieme, ako presne sa to odohralo. Preto sme o tom diskutovali s komisiou, s americkou vládou, so SWIFTom. Oni nás všetci ubezpečili, že nič podobné sa neodohráva. Ale čo sa týka faktov, tak fakticky nemôžeme predložiť nič, čo by, umo- čo by opodstatnilo vypovedanie dohody TFTP. A Pokiaľ chceme teraz si vymieňať údaje z USA, tak nemáme presne ako to robiť. Dobre, teraz môžem podávať peknú rovnováhu medzi ochranou osobných údajov a bezpečnosťou, ale ako ináč by sme to chceli robiť? Potrebujeme nejakú dohodu, kde by tieto princípy boli naozaj vyvážené. Takže Myslím si, pretože túto doby sme nemali rušiť. Preto, že sú tam odsúhlasené príslušné štandardy a neviem, akú, aká alternatíva by vás k tomu napadla, napadala. Či už neposielať vôbec žiadne údaje, pokiaľ ži- nikto nemáme možnosť dohliadať nad tými finančnými tokmi. Pani Morvaj, vy ste hovorili veľmi všeobecne. Hovorili ste o záveroch k tomuto dokumentu, alebo záver tohto dokumentu. A to ešte nemáme k dispozícii. Ide tu len o intenzívne pozorovanie jednotlivých do, dohôd, ktoré sme uzavreli. A preto, čo týka toho, o čom ste hovorili, to bude súčasťou poslednej fázy našej práce. Myslím si, že nemá zmysel o tom všetkom diskutovať, či tam nastalo porušenie alebo nie. Máme, čo týka SWIFTu a TFTP, nemáme v ruke žiadne fakty, ktoré by dokazovali, že sa niekto zmocnil údajov v rámci SWIFT nemáme žiadny takýto dôkaz. Ďalej, pán Engström, že ten pracovný dokument ešte nie je v písanej podobe. Áno, my dvaja ho máme už vytlačený, ale bohužiaľ sme k tomu dostali na poslednú chvíľu. Bohužiaľ, skôr nám to nevyšlo, pretože najprv sa hovorilo, že o tom budeme hovoriť už 5. decembra Takže už sme to takto rýchlo nedokázali skompletizovať. Dúf, lú, je mi to ľúto, ale dúfam, že som to ústne dostatočne jasne vysvetlil. Ale možno ešte všeobecne by som povedal, že čo sa týka právnych dôsledkov týchto transatlantických dohôd, sme sa zaoberali, ale čo sa týka politického vyhodnotenia, a tu je aj otázka, aká by, aká by bola úloha Európskeho parlamentu v súvislosti s transparentnosťou, to je skôr súčasťou záverov, ktoré by sme mali vytvoriť v rámci celej tej správy, ale nie v rámci tejto časti tohto dokumentu. Very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa v zásade dostávame k záveru tohto zasadnutia štvrť hodinu pred plánovaným ukončením, čo je fajn. A teraz len informácia budúce vypočutie o prešetrení bude 5. decembra od 3. 5. decembra o 3. popoludní do 6.30. Takže vidíme sa vo štvrtok.